E, túto oblasť v postštokholmskom kontexte. Rada si s vami o tom pohovorím na výbore LIBE. Ďakujem pani komisárka, rozprava je ukončená. Hlasovať o návrhu uznesenia sa bude konať zajtra o 12. No a teraz tu máme Ďalšiu otázku na ústne zodpovedanie. Budúcnosť európskeho hospodárskeho priestoru. Najskôr dostane slovo predkladateľ pán Koferaty. Grazie, presidente. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka, Tá myšlienka, ktorú tu predkladám, sa týka budúcnosti európskeho hospodárskeho priestoru. Otázka je, či je možné túto štruktúru ešte skorigovať tak, aby do nej mohli vstúpiť ďalšie štáty. Kolegyne, kolegovia, vy viete, že zmluva o EHP pochádza z roku 1994, to už je dosť dlhá doba. Štáty EÚ majú medzi sebou voľný obchod, ale zároveň sú aj štáty, ktoré nemusia byť e, členmi EÚ a môžu sa zúčastňovať na vnútornom trhu. Dnes e, máme možnosť e, preskúmať dohodu o EHP a zároveň sú tu niektoré štáty Andorra, San Marino a Monako, ktoré chcú posilniť svoje vzťahy z EÚ. I sú to malé štáty, ale napriek tomu majú záujem o to, aby v budúcnosti sa zúčastňovali na systéme EÚ na štruktúrach EÚ aj na tých inštitucionálnych dimenziách. Ako to zrealizovať? Komisia naznačila dve možnosti. Ako viete, jednou z možností je pridružiť tieto štáty k EÚ, uzatvoriť rámcovú dohodu a druhá možnosť je pristúpenie týchto troch malých štátov teda ich priamy vstup do európskeho hospodárskeho priestoru. No a potom tu máme príklad Švajčiarska. Švajčiarsko je jediný štát, ktorý je v súčasnosti členom zóny voľného obchodu, ale tento štát nikdy formálne nevstúpil do EHP. Dôvodom bolo, že Švajčiari to odmietli v referende. A našim záujmom teraz je zorganizovať tie štruktúry tak, aby fungovali efektívne pre EÚ, ale aj pre tie tri malé štáty. A preto musíme premýšľať nad tým, ako, akou cestou sa vydať. So Švajčiarskom máme dobrý vzťah, možno by sme ho mali nejakým spôsobom uzatvoriť bilaterálnou dohodou. Máme so Švajčiarskom okolo 120 bilaterálnych dohôd. Takže toto je skôr retorická otázka, ktorá už obsahuje zároveň aj odpoveď. Chcem sa spýtať komisie, či by nebolo na čase preskúmať fungovanie a funkciu EHP. Od roku 2004 pardon, 94 uplynulo už takmer 20 rokov. Máme určité pozitívne skúsenosti, ale klaďme si otázku, či sme narazili aj na nejaké limity. Tých 20 rokov bolo bohatých na udolosti a z toho môžeme vyvodiť aj, um, akým spôsobom korigovať tie ďalšie dohody Takže máme tu tie dve alternatívy, ktoré sa nám tu predkladajú. Musíme zistiť, ktorá je efektívnejšia. Otázne je, či máme oživiť EHP po 20 rokoch. No a druhá otázka Komisia určite premýšľa nad tým, aký vplyv to bude mať na vnútorný trh. Čo by sa stalo, keby došlo k rozšíreniu dohody o EHP o tie spomínané štáty? Takýmto spôsobom by tieto tri štáty mohli mať úzky vzťah s EÚ. Zóna voľného obchodu je už e, veľmi stará, ak to tak môžem povedať. Ale to neznamená, že by nemala ďalej platiť. Chceme si zachovať osobitné vzťahy so Švajčiarskom, ale chceme zároveň aktualizovať EHP, upraviť ho a preto by sme mali využiť skúsenosti z minulosti tak aby aj Andora, Monako a San Marino mohli byť súčasťou tohto priestoru, keď sa chcú priblížiť k EÚ. Myslím si, že by sme mali vyjadriť preferencie, ale um, aj pani komisárka by mala vyjadriť svoj názor. Pani Malmström, máte slovo? Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne. Odpoviem na vaše otázky pekne po poriadku. O dohode o EHP má už 20 rokov, vtedy svet vyzeral úplne inak. Zúčastnené strany si to uvedomujú, takže vítame revíziu fungovania. To zverejnilo Lichtensteinsko, Norsko a komisia v decembri minulého roka a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. My chceme, aby EHP naďalej dobre e, fungoval. E, teší nás aj úsilie e, v posledných rokoch odstrániť počet právnych aktov, ktoré by mali byť začlenené do EHP. Treba to považovať za prioritu. E, homogénnosť a právna istota zaručujú účinnosť, udržateľnosť a taktiež kredibilitu vnútorného trhu a preto sa tým musíme riadiť e, pri fungovaní dohody o HAP. E pridelovanie právomoci agentúram v EÚ, to treba vidieť vo svetle dohody o EHP, aby nedošlo k e, nerovnováhe pri uplatňovaní pravidel o vnútornom trhu. Právne akty, ktoré sú za týmito agentúrami, e, počítajú aj s účasťou tretích krajín, napríklad krajín ESVO. úsilie pokračuje pri hľadaní vhodných riešení. E, napríklad v oblasti finančných služieb sú mnohé výzvy pre krajiny EZVO, pretože sú tu aj právomoci, ktoré má EÚ. A potom otázka dohľadu mm, pri dvoch piliaroch. E, komisia zohrávala dohľad a podobný mechanizmus bol v rámci EZVO, ale potom je tu otázka aj hospodárskych operátorov a tu e, sa až tak ne, nezhodneme, e, či by tie právomoci mali byť rovnaké, ako má komisia, takže sa snažíme nájsť riešenie aj pri uvalovaní e, pokut. Potom otázka Andory, San Marína a Monaka. Minulý rok komisia prijala oznámenie Týkalo sa týchto troch susedných krajín. Išlo o možnosti účasti od veľmi ambicioznych až po menej ambiciozne a v minulý december rada žiadala ďalšiu analýzu na základe dvoch možností. Poprvé účasť týchto malých krajín na EHP e a po druhé e, e, vyrokovanie dohody o pridružení s týmito krajinami, aby mali prístup na vnútorný trh EÚ, aby bolo možné využívať inštitucionálne e, mechanizmy podľa modelu EHP. Takže tejto analýze sa teraz venujeme a určite parlament aj radu budeme informovať ešte pred koncom roka. Pôjde odporúčania o možných ďalších krokoch. Účasť týchto troch malých krajín na vnútornom trhu je niečo, čo sa analýzuje, ale vzhľadom na malý počet obyvateľov zdá sa, že ten dopad nebude veľký, možno dokopy 150 tisíc ľudí, e, ale spoločné pravidlá sú dôležité pre rovnaké podmienky a právnu istotu pre občanov, ako aj ekonomické subjekty. A ešte Švajčiarsko, dobre. Komisia si myslí, že účasť Švajčiarska na EHP, e, že by to bolo najjednoduchšie riešenie súčasných problémov rozšíriť jednotný trh na Švajčiarsko, to by bolo aj prospešné pre spotrebiteľov tak v EÚ, ako aj vo Švajčiarsku. Zvýšila by sa tým ponuka služieb a výrobkov. My samozrejme rešpektujeme želanie Švajčiarov, ktorí zatiaľ nechcú byť súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Ale e, toto stiažuje uplatňovanie pravidiel na vnútornom trhu. My by sme teda uvítali účasť Švajčiarska na EHP. Ak by sa tak nestalo, tak komisia bude musieť nájsť riešenie a chystáme sa aj na rokovania so Švajčiarskom o tejto téme. Treba zaručiť najvyššiu transparentnosť a právnu istotu pre spotrebiteľov a hospodárske subie- subjekty na vnútornom trhu. Ja dúfam, že som týmto zodpovedala na všetky otázky. Ďakujem pekne pani komisárka. Teraz pán Andreas Schwab v mene EPP. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, pani komisárka, už je dosť neskoro, ale ja sa aj tak teším, že ste odpovedali na túto otázku. Tie menšie krajiny, o ktorých ste hovorili v úvode, o tom bude hovoriť kolegyňa Sanchez Schmidt a preto e, priamo prejdem k Švajčiarsku. To ste vy aj prebrali v druhej časti vášho prejavu. Pán e, Koferaty v vode poukázal na to, že e, pokiaľ ide o rokovania medzi komisiou a Švajčiarskom, tak na tom, ako európsky poslanci máme veľký záujem a chceme vedieť, ako rokovania prebiehajú. Vy ste hovorili, že chcete inštitucionálny rámec pre dohodu aj bez pristúpenia Švajčiarska k EHP. Ja by som sa preto chcela opýtať, či so mnou súhlasíte, že bilaterálna dohoda v oblasti konkurenčného práva a že vôbec takéto bilaterálne dohody e, sú možné iba ak e, sa Švajčiarsko niečoho vzdá, a taktiež by som od, od vás chcel vedieť, ako, je to, ako to vyzerá s energetickou dohodou. Či si nadalej myslíte, že takáto dohoda so Švajčiarskom môže byť uzavretá iba keď bude ten inštitucionálny rámec, ktorý ste e, spomenuli a s ktorým by muselo Švajčiarsko e, prijať. A potom sú tu aj sporné prípady medzi Európou a Švajčiarskom. Takže možno, že treba nájsť nejaké právne riešenia, ktoré by boli priateľné pre obe strany, aby s tým súhlasili aj e, zahraniční sudcovia. Takže na toto by som, vás rád, by som rád počul vaše odpoveď. Ďakujem pekne. Teraz e, pán poslanec Ertuk. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. EHP, ako aj tých 120 bilaterálnych dohôd so Švajčiarskom, e, svedčia o tom, akú príťažlivosť EÚ predstavuje. Toto svedčí o tom, že e, tretie krajiny musia zohľadňovať želanie svojich občanov. Vieme, že Norsko sa snažilo dvakrát o pristúpenie, ale v referende to bolo zamietnuté. V prípade Islandu vieme, že s novou vládou a so zlepšenou ekonomickou situáciou sa vlastne záujem o pristúpenie k EÚ oslabil. Ale máme aj príklad Lichtensteinska. Je to E, príklad úspechu a potom tie tri mikroštáty. Vieme, že ich e, snaha integrovať sa je trošku rôzna. Myslím, že je tých 5 možností, o ktorých hovorila aj pani komisárka. Takže dôležité je nájsť individuálne riešenie pre tieto tri mikroštáty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Bielan. Ďakujem pekne. Európska hospodárska zóna si vyžaduje slobodu pohybu osob, tovarov, kapitálov no a rozširuje Európske spoločenstvo druhé krajiny. Nože tie mm, prijali následne toho mnohé nariadenia a regulácie, napríklad ochrane spotrebiteľov a prestíž na v iných krajinách, ako napríklad Švajčiarsku, ktoré má záujem stať členom, rovnako ako ďalšie krajiny. No a to by znamenalo rozšírenie európskej rodiny štátov. Ja som za rozšírenie trhových štruktúr, čo sa týka pohybu tovarov. A projekt Norsku je dobrým príkladom. To je projekt, ktorý uľahčí verejné obstarávanie online. No a ako navrhujem, aby sme rozšírili túto oblasť aj o Turecko. Turecko už viac ako 50 rokov má asociačnú dohodu a zatiaľ nemá nejaký zjednodušený prístup na trh ktorý podporoval hospodársky rozvoj, no a to by no, nebudú žiadne nedostatky. ako pekne, pán Sanchez Smith, pani. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, už celé roky zanedbáva Európsky parlament tieto malé štáty, nezávislé štáty Monako, Andorra, San Marino a som veľmi rada, že IMKO akceptoval môj návrh sa tomu venovať. Musíme diskutovať na vysokej úrovni o zbližovaní sa s týmito štátmi. Musíme diskutovať o financiách, o daniach. Tieto malé štáty sa snažia harmonizovať svoju legislatívu s európskou a snažia sa prijať aký komunotér. Tieto tri štáty majú dokopy 150 tisíc obyvateľov, sú to mikroštáty, ale napriek tomu sú súčasťou európskeho teritória s dlhodobou tradičnou a každodennou spoluprácou s EÚ. Ja poznám najmä Andoru, to je dôležitý partner e, Pirenejskej oblasti. Ale občania týchto mikroštátov nie sú schopní študovať, e, pracovať a voľne žiť v iných štátoch EÚ. Ich podniky nemôžu exportovať voľne e, tovary a služby na naše územie a to isté platí aj naopak. A najhoršie je, že nemôžu využívať program e- Erasmus, aj keď ho využívajú neeurópsky študenti z iných štátov. Monako má skutočnú skutočnú vôľu spolupracovať a chce teritoriálnu koéziu. O, 20. októbra oktobra sa bude konať e, referendum o možnom vstupe do EÚ. Je dôležité, aby sa dodržali všetky lehoty, aby sme neodradili entuziasmus našich malých susedov. Komisia sa domnieva, že vstup týchto mikroštátov do EHP e, je e, možný a ak by nebol možný, pýtam sa prečo. Čiže myslím si, že táto spolupráca musí byť jednoduchá, vyvážená v prospech všetkých. Ďakujeme pekne, pani Sanchez, kolega, kolega Liberacký. Ďakujem pekne, predsednička. Chcel by som poďakovať komisárke Malmstromovej za odpovede, pretože tie ukazujú, tak ako ste poukázali, že máme platnú zmluvu a tá si vyžaduje nejaké, nejakú kontrolu. No a po druhé, momentálne vystavujeme riziku v rámci našich vzťahov a tie musia byť založené na princípoch reciprocity a rovnako si musíme zachovať istú predstavu o primeranosti. Na jednej strane máme v EU žije pol miliarda ľudí a na druhej strane sú tri mikroštáty. chceme prístup na trhy týchto krajín, musíme si overiť, čo bude znamenať, ak budú mať prístup na iné trhy. Samozrejme, nebude to znamenať žiadne automobilky, ale hovorím o bankovom dohľade napríklad a treba skontrolovať, či tieto štáty chcú vstúpiť do hospodárskeho priestoru. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hanzlík. Pani, pani predsednička, dámy a páni, vnútorný trh, jednotný trh. Naša výhody členským štátom a občanom, naše obrovské výhody, sloboda pohybu, sloboda na vzdelávanie, zamestnaného zákonkou v členskom štáte EÚ uľahčuje hľadanie práce a rovnako podporuje činnosť spoločnosti. Niektoré z nich sú na ploche väčšie ako jeden členský štát. Podporuje to vznik nových pracovných miest. E, väčší trh pre Európu znamená väčšie príležitosti pre hospodársky rozvoj. A preto musíme podporovať lepšie kontakty s krajinami, ktoré si to želajú, ako je San Marino, Andorra a Monako. To by bolo veľmi dôležité pre tieto členské štáty a rozšírenie oblasti by bolo správnym krokom, pretože to by zlepšilo príležitosti na jednotnom trhu a preto je veľmi dôležité pre nás všetkých, aby sme vytvorili optimálne varianty spolupráca týchto štátov s EÚ. Európsky hospodársky priestor, to je jedna z možností zúženej hospodárskej spolupráce, ale podmienky spolupráce sa musia zlepšiť z hľadiska riadení na vnútornom trhu. Aj mňa by zaujímalo, aké aspekty európskeho hospodárskeho priestoru treba zlepšovať najskôr podľa názoru Európskej komisie, čo sa týka uplatňovania pravidel vnútorného trhu. Pretože momentálne, ak nejaký štát vstúpi do európskeho hospodárskeho priestoru, tak ustanovenia vnútornom trhu sa stanú súčasťou zákonodárstva tejto krajiny, takže dodržiavanie a uplatňovanie je dôležitým prvkom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Karas. Dámy a páni, na úvod pani predsednička, chcel by som vám zagratulovať narodeninám a na druhej strane by som sa chcel venovať téme a budúcnosti. Cieľom dohody je, tak je to uvedené v článku 1 dohody, a to je stabilná, stabilné a vyvážené posilnenie obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami, bol vytvorený homogénny európsky hospodársky priestor nie len kvôli štyroch, štyrom základným slobodám vnútorného trhu, ale aj v tých, tých sprievodných oblastiach sú horizontálne ustanovenia pre spoluprácu. Z nášho hľadiska to je veľmi dôležité, e, pretože sme zistili, že v prípade výskumu a technologického postupu v rôznych e, oblastiach Mm, zakotvené. No a potrebujeme štrukturovať európsky hospodársky priestor, hm, tak eh, čo všetko patrí k európskom hospodárskom priestoru, nož a vnútorný trh eh, a euro sú nacie sily blahobytu v rámci EÚ. No a my, keď hovoríme o spolupráci a budúcnosti, no a žiadne žiadosti o členstvo v EÚ bez členstva v Rade Európy, bez členstva v Rade Európskom hospodárskom priestore, už menej bilaterálnych dohľad, Hospodársky priestor je nejako preciňou rokovaní o vstupe. Už takto to treba štruktúrovať. Potom by sme si ušetrili niektoré problémy a budúcnosť európskeho hospodárskeho priestoru by sme dokázali reálne štruktúrovať. Ďakujem pekne. Ďakujem kolega Karas. No a ešte pani Bastos. Ďakujem. Pani predsednička, pred 21 rokmi sa podpísala dohoda, ktorou sa vytvoril Európsky hospodársky priestor Island, Lichtensteinsko a Norsko mm, sa stali súčasťou tohto priestoru, vytvorili sa hospodárske obchodné vzťahy, ktoré posilnili hospodárstvo. Vnútorný trh sa opiera o štyri základné slobody, ktoré platia aj pre tieto tri štáty, čiže e, Európsky hospodársky priestor je veľmi úspešný. V roku 2012 to vyzeralo tak, že Transakcie um, sa realizovali vo objeme viac ako 150 miliard eur. Malé štáty San Marino, Andorra a Monako sa chcú teraz tiež zúčastňovať na tomto úspechu a rozšírenie vnútorného trhu o tieto tri štáty prispieje k rastu všetkých. Takže je to pozitívna záležitosť, ktorá vytvorí aj ďalšie pracovné miesta, ktoré Európa potrebuje. Vypracovalo sa už posúdenie vplyvov, pani komisárka to oznámila, musíme to posúdenie zhodnotiť a potom musíme konať. Musíme odstrániť ešte posledné nedostatky a problémy, No a potom musíme už využiť potenciál vnútorného trhu. Vzťahy s týmito malými štátmi musíme posilňovať. Ďakujem, teraz pristúpime k postupu Catch the Eye. Pán kolega Plenkovič. Ďakujem. Pani predsedajúca, ja som z Chorvátska a chcem iba povedať, že naše pristúpenie znamenalo, že sa vlastne hospodársky priestor rozšíril aj o nás. A my sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou EHP, ale sú tu určité paralely aj s EFTO. Musíme postupne rozširovať európsky jednotný trh. Nemyslím si, že mm, ďalšie pristúpenia do EHP by znamenali nejaké veľké výzvy. Ja podporujem analýzu komisárky Malmström ktorá hovorí o tom, ako posilniť spoluprácu týchto štátov s európskym hospodárským priestorom a som veľmi rád, že komisárka chce rozšíriť EHP. Ďakujem pani predsedajúca. Chcem vyjadriť vďaku výboru IMKO za to, že túto dôležitú tému predložilo. My si myslíme, že EHP musí zohľadňovať e, to, ako sa rozvíja jednotný trh, najmä pokiaľ ide o transpozíciu, implementáciu a monitorovanie legislatívy, ktorá pokrýva jednotný trh. Komisárka povedala, že pred 20 rokmi to bol ešte iný svet. Andora, Monako a San Marino. Nedávno sme sa stretli s ambasádormi týchto štátov a Tie diskusie ešte stále e, prebiehajú. Rámec EHP to je vlastne referenčný rámec tých rozhovorov. Komisia prijala oznámenie, predloží správu o Švajčiarsku. Takisto prebieha vynikajúci dialog s ESVČ. Mne sa zdá, že ESVČ rada aj parlament sa zhodujú na tých všeobecných cieľoch a princípoch. No a myslím si, že nový inštitucionálny rámec by mal mať aj medziparlamentný pilier, tak aby aj Európsky parlament mohol prispieť pozitívne. Ďakujem. A posledným rečníkom je kolegyňa Maletič. Európsky hospodársky priestor bol schválený v podobe dohody v roku 92 a priniesol pozitívne výsledky. V posledných 20 rokoch mm, to bola pozitívna vec. EÚ sa rozširovala, takisto obnovila mnohé pravidlá Existuje viac ako 3000 e, noriem, ktoré sa aktualizujú a sú veľmi dôležité pre fungovanie tohto priestoru Keď tieto štáty vstúpia do nášho priestoru kvôli kríze, tak budeme musieť e, meniť, upravovať e, smernice, legislatívu, aj inštitucionálny rámec a potom aj peniaze z rozpočtov budeme musieť lepšie využiť na boj proti nezamestnanosti. Ďakujem teraz pani komisárka Malmström, to je váš posledný príspevok počas dnešného dňa. Deň bol dlhý. Ďakujem za rozpravu. Pokúsim sa odpovedať Švajčiarsku s cieľom završiť rokovania v oblasti energetiky. Hovoríme o inštitucionálnom rámci. To by sa malo uzavrieť pred akoľkoľvek inou dohodou. O inštitucionálnej dohode by sa malo rokovať s cieľom umožniť účasť Švajčiarska na vnútornom trhu pri rešpektovaní legislatívy samozrejme. Otázky týkajúce sa mikroštátov, pozeráme sa na rôzne možnosti, ako som už povedala, a tá správa bude zverejnená o pár mesiacov. Určite to s vami prediskutujeme. Z právneho hľadiska e, byť súčasťou EHP, to ide buď tým, že zasanete členom EU alebo prostredníctvom ESVO a o to zatiaľ e, ani jedna z týchto troch krajín nežiadala, takže asi budeme musieť nájsť nejaké iné riešenie, aby sme vyhoveli ich e, želaniam. Pani Sanchez-Smith, ešte stále ste tu, áno. E, ceníme si príspevok týchto mikroštátov a v tej správe, ktorú som už spomínala, sa pokúsime vyriešiť aj to, o čom ste vy hovorili. Potom uplatňovanie európskej legislatívy, to je predpoklad pre účasť akékoľvek krajiny na vnútornom trhu. Ako by to mohlo vyzerať pri mikroštátoch, to sa bude taktiež e, analyzovať a bude to obsahom správy. Určite e, poviem o dnešnej rozprave aj pani Eštonovej a ona určite e, minimálne niekoho vyšle sem, aby ste o pár mesiacov mohli o tom hovoriť. Takže ďakujem ešte raz za túto a aj predchádzajúce e, debaty dnes po obede. Ďakujem pekne pani komisárka Malmstromova, ďakujem aj jednotlivým rečníkom. E, zajtrajšia schôdza bude pokračovať o pol deviatej, takže vám želám ešte pekný záver večera.